Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, srdečne vás vítam na našej schôdzi výboru pre priemysel. Máte pred sebou program. Myslím si, že k tomu nie je potrebné nič dodať, alebo chce sa teda niekto prihlásiť o slovo, doplniť nejako náš program? Ak nie, tak tento návrh považujeme za schválený. Ja nemám žiadne oznámenia v tejto chvíli. Môžeme teda prejsť hneď k bodu 3. Je to strednodobé vyhodnotenie európskych programov satelitnej navigácie. Ide o hodnotenie vykonávania budúce výzvy a perspektívy v oblasti financovania. K tejto téme sa bude vypracovávať legislatívna správa z vlastnej iniciatívy a pán kolega Remek je u nás vo výbore zodpovedný za túto oblasť a požiadal, aby dnes sa uskutočnilo malé 1,5 hodinové vypočutie na túto tému. Preto by som rád privítal medzi nami niekoľko expertov, ktorých máme pozvaných. Pán Alain Beneto, ďalej pani eh, Barsi Pataki, ktorá bola dlho členkou nášho výboru, ďalej pán Jean-Jacques Tortora a pán Tomáš Starek. Týchto odborníkov sme teda pozvali. Chcem všetkým poďakovať za to, že prišli naozaj a že sprístupnili informácie o tejto problematike. Ide tu o otázku, ktorá sa týka verejného financovania a záväzkov, ktoré sú potrebné ale aj o budúce výzvy tohto projektu. Ide o to, aby sme sa ešte raz kriticky pozreli na všetky tieto body. Som eh, veľmi rád, že všetci, ktorí to majú byť, sú prítomní a tým pádom som v podstate splnil svoju povinnosť eh, v úvode a najskôr, ak dovolíte, by som dal slovo pánovi Alenovi Benetovi. Nech sa páči. Darf ich noch einmal in Erinnerung rufen? Ak dovolíte, ešte by som raz pripomenul, aby sme sa snažili zhruba v tom prvom kole zhruba obmedzite eh, naše vyjadrenia na 10 minút. To by bolo skutočne veľmi dobré, pretože o to viac potom budú mať poslanci možnosť diskutovať a aj vy vlastne budete mať možnosť eh, ešte neskôr rozsiahlejšie odpovedať na ich otázky. Toľko teda technická poznámka a už vás nebudem viac zdržovať. Nech sa páči, pán to máte slovo. Si, monsieur le président. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcem vám poďakovať aj vášmu spravodajcovi z výboru ITRE e, za tieto otázky, za to, že ma pozval. Ja som nikdy nebol členom tohto výboru a ak som bol pozvaný, tak ako predseda novej siete, ktorá existuje rok, je to európska sieť, regionálna sieť. A ide tu o sieť, ktorá používa E, vesmírne technológie. Je to sieť Nereus. E, niekoľkými slovami ju predstavím. Dnes zahrňa 26 regiónov a 12 členských štátov. E, cieľ je veľmi jednoduchý. Výmena skúseností na regionálnych územiach, rozvíjať nové aplikácie, vyjadrovať potreby a udržiavať tok informácií E, zostupný aj zostupný súčasne medzi regiónmi a medzi európskymi e, e, inštanciami. Cieľom tejto siete je výmena informácií o aplikácii vesmírnych technológií s dvoma programami GPS, dnes o tom nebudeme hovoriť, a potom program Galileo. GNSS, to sú e, navigačné aplikácie prostredníctvom satelitu. E, Výmeny názorov, ktoré sme mali, sa skonkretizovali v pracovnej skupine. Táto sieť je nová, ako som povedal, existuje jeden rok a ešte stále, teda je tu pomerne málo veci, ktoré môžeme prezentovať, ale reflexia a výmeny názorov sa robia v pracovnej skupine, ktorá sídli vo Benátkach a tam sa konajú výmeny informácií v rámci dohody medzi ČSS a tam nás požiadali, aby sme sa zamysleli nad tým, ako sa rozvíjajú tieto aplikácie, aký je recipročný prínos regiónov a európskych úradov. Najskôr by som chcel poznamenať, že medzi prejavmi, ktoré môžu prebiehať, a teda medzi ideálom a realitou, je veľmi e, veľký vysoká marža a uvediem niekoľko príkladov. Veľmi často, pokiaľ ide o tieto aplikácie satelitnej navigácie, sa vytvárajú klustry, konkurencie schopnosti prebiehajú rôzne spojenia podnikov za účelom výskumu a na tomto paneli prebieha skutočná debata a tou témou tá, na túto tému a táto debata nie je uzavretá, pretože vlastne sa tam hovorí, ktorý priemysel vlastne e, sa má zapájať do týchto aplikácií, či to majú byť, alebo či sú to veľké spoločnosti a veľký, veľký priemysel, veľkopriemysel, ktorý je zastúpený v týchto klasteroch, alebo či to majú byť malé a stredné podniky. Samozrejme, že e, povedal by som, že ešte sme nedospeli ku konsenzu, a je úplne jasné, že úloha malých a stredných podnikov je zásadnou úlohou, musí byť zdôrazňovaná, musí byť posilnená. A pred chvíľou som sa zmienil o pracovnej skupine Pegas, o návrhu, ktorý my sme urobili a ktorý mi prípada veľmi dôležitý. My chceme požiadať Ažesa, aby pomohla s vytvorením observatória, ktoré by na jednej strane bolo v jednotlivých regiónoch, ale zároveň malo interregionálny charakter a aby sme si všímali priemyselné tkanivo, ktoré by mohlo takéto technológie rozvíjať a takisto urobiť veľmi e, vyčerpávajúci prieskum v priemysle v zmysle, v zmysle transverzálnych aktivít. A možno, že je dôležitejšie vyvíjať túto transverzálnosť, ako hľadať nové technológie a nové inovácie. Už sme dosiahli značný pokrok tým, že sme priblížili jednotlivých aktérov, ktorí môžu využívať práve výsledky tohto spojenia. Poznáte výsledky aplikácie v doprave, spomeniem zdravotníctvo, poľnohospodárstvo. hospodárstvo a aby sme dohliadali na všetkými týto problémami ohľadne zavlažovania, tak samozrejme, že tieto satelitné aplikácie sú zásadnými a základnými aplikáciami. Hm, Hovorí, spomínal som observatórium, ktoré neexistuje, e, ale je tu pomerne slabé vzájomné poznanie sa v rámci regiónov, ale aj medzi regiónmi a potom medzi regiónmi a Európskou úniou a inštitúciami. Tento Nereus e, vytvoril dokument, bol publikovaný v novembri 2009 a myslím si, že to je veľmi zaujímavý a dôležitý dokument a spomenul by som tri návrhy, ktoré považujem za dôležité a chcem ich tu zdôrazniť. Poprvé, na regionálnej úrovni všetci potrebujeme pravdepodobne väčšiu istotu, pokiaľ ide o rozvoj programu Galileo. Tu sa nebudem teraz vrácať k, k genéze a k histórii Galilea samozrejme. To robiť nebudem, ale je jasné, že v teréne a aby sme mohli za do toho zapojiť malé a stredné podniky, potrebujeme isté istoty do budúcnosti, aj ohľadne rozvoja programu Galileo. Druhá poznámka, ktorú tu chcem predniesť, sa týka financovania aplikácií, rozvoja týchto aplikácií satelitných. Máme tu 7. E, rámcový program vedy a výskumu, tam sa hovorí aj o financovaní regiónov a myslím si, že je potrebné aj na tejto úrovni mať istú výmenu informácií o možnostiach zo spoločenštiť, alebo teda dať k vzájomnej dispozícii tieto aplikácie a na európskej úrovni skúmať, ako to možno urobiť, napríklad už v rámci tohto eh, a financovať to z tohto fondu pre siedmi výskumný a vedecký rámec, alebo aj z eh, kohezného fondu FEDER Vieme, že o tomto všetkom teraz prebiehajú diskusie. Regióny samozrejme chcú tento fond e, FEDER využiť na to a ja myslím si, že pre nich to je naozaj veľmi významný zdroj financovania. Myslím si, že teda môže dôjsť k výmene názorov aj k tomuto bodu. Po tretie, e, chcem hovoriť o záveroch skupiny GNSS Nereus a síce chcem zdôrazniť potrebu rozširovať informácie a poznatky. Možno budete prekvapení, keď vám poviem, že v teréne, na ktorom prebiehajú tieto aplikácie, kde sa vyvíjajú, je tam relatívne málo aktérov, ktorí vedia a majú informácia dobre, ovládajú jednotlivé e, aspekty programov, ako napríklad Galilea. Často priemyselné podniky, malé podniky, ktoré sú mobilizované, avšak na úrovni regionálnej vlády alebo samozprávy je deficit informácií a komunikácie. A myslím si, že tu je veľmi silná požiadavka, pokiaľ ide o požiadavky týchto sietí e, ohľadne komunikácie, rozširovania a navrhovania e, programu Galileo do všetkých týchto možných aplikácií. Takéto informácie chýbajú a preto je potrebné jednoducho rozvíjať ich. A ešte jeden špecifický bod, pretože vždy hovoríme o Galilei a GNSS Málo ľudí vie, a, ja sa ospravedlním, keď budem hovoriť o mojom regióne Midi Pirene, veľmi málo ľudí vie, že existuje koherencia v konštrukcii Galileo a GNSS a dokonca aj v regiónoch, kde bol aplikovaný a umiestnený program Galileo, iba veľmi málo ľudí vie, čo to znamená a čo to predstavuje. Hovorí sa veľa o GNOS a o rôznych možnostiach tento signál GNOS bude kvalifikovaný pre letectvo a to je veľmi dôležitý bod pre rozvoj informácií. V skutočnosti, keď tento signál bude môcť byť využívaný civilným letectvom, je naozaj mimoriadne dôležité a myslím si, že musím tu vyjadriť veľmi veľkú potrebu komunikácie e, oznamovať čletok NOS e, vzhľadom na e, ustanovenia a dispozície programu Galileo dnes európske občania poznajú GPS, počuli hovoriť o Galileovi a vzťah medzi Galileo a Gnos a rozvoj týchto technológií je však niečo úplne neznáme, respektíve málo známe. Takže chcem trvať na tomto bode a ešte chcem uvieť niekoľko príkladov, lebo si myslím, že je to zaujímavé pre ďalší vývoj našich úvah. Máme informácie o experimentoch, ktoré prebiehajú v regiónoch, e, ktoré sú členmi programu Nereus. Často sú to e, regióny, kde majú veľký vesmírny potenciál, ale keď tam ide o informácie, ktoré treba informovať, tak aplikácie tejto satelitnej navigácie sa netýkajú len týchto regiónov, ale týkajú sa všetkých európskych regiónov a napríklad projekt projekt a skúsenosť, ktorá e, sa, ktorá sa získala v Brémach ohľadne logistiky a riadenia kontajnerovej dopravy z hľadiska bezpečnosti, riadenia, sledovania je veľmi zaujímavá skúsenosť. Takisto by som spomenul projekt, ktorý sa rozvíja pre e, vysokopresnú navigáciu na otvorenom mori, to je projekt Seagate vyvíja sa v Mecklenbursku, to je posledný región, ktorý pristúpil do siete Nereus, je to pri Rostoku, a tam sa rozvíjajú aplikácie, ktoré sú mimoriadne zaujímavé. Ja by som k tomu ešte pripojil to, čo sa deje v regióne e, Benátok, to je Sestant, to je sledovanie dopravy v vysokorizikových oblastiach. A to, čo môžeme rozvíjať v námornej doprave, sa môže aplikovať aj na pozemnú dopravu a najmä pokiaľ ide o, e, e, pri, o, o letiska, máme tam systém Krista, ktorý je vyvinutý v Toulouse v oblasti, a v oblasti Bordeaux. A tam ide o rozvoj aplikácií a vývoj aplikácií, ktoré majú kapacitu riadiť leteckú dopravu a všetky príslušné technické aspekty. Ešte by som samozrejme mohol zmieniť ďalšie projekty ohľadne pomoci ľuďom so zníženou mobilitou, e, parkoviska pre ľudí, ktorí sú nevidiaci v oblasti bezpečnosti zdravia. Tam máme veľmi zaujímavý projekt, ktorý má zabezpečiť čo najvyššiu bezpečnosť v oblasti zdravia a zdravotníctva. Ešte môžeme spomenúť celý rad takýchto príkladov, ale ja na záver chcem zdôrazniť jeden bod financovanie. Veľmi často tieto regionálne siete sú mobilizované na konkrétne aplikácie. Ja by som tu spomenul napríklad e, priemyselného pilota. Ako všetci dobre viete, hlavným a neustále sa opakujúcim problémom je prejsť a z takého pilotného projektu na trh. Tento pilotný program a jeho prenesenie na trh si vyžaduje veľké fondy. A dnes otázka, ktorú si kladú malé a stredné podniky, je, že či môžu ísť e, z tohto pilotného programu, z prototypného programu na trh. To je otázka veľmi dôležitá. A otázka prechodu z prototypu e, do e, sériovej e, aplikácie nie je ešte ošetrená, nie je, pre, nie je spracovaná a nie je zabezpečená. Tu by som prestal. Ďakujem. Bedanke. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom, ďalšou rečníčkou je pani Barsi Pataky. Nech sa páči. Uh, the of the ITRE Vážny pán predseda výboru ITRE, vážny pán spravodajca, dámy a páni. Najskôr chcem poďakovať za pozvanie na toto podujatie. Nariadenie, ktoré bolo schválené v roku 2008, na, zamerané na štruktúru európskych satelitných navigačných programov. A tento rok komisia by mala vypracovať stredodobú revíziu programov GNSS. Chcem oceniť ich úsilie a tiež úsilie výboru ITRE, ktorý sa rozhodol vypracovať správu z iniciatívy. Ja by som e, sa rada zamerala na analýzu výsledkov, e, ktoré boli dosiahnuté v tejto oblasti a budem sa tiež snažiť vyjadriť sa k hlavným výzvam, ktoré stoja pred nami v tomto smere. Rozhodnutie, ktoré prijal parlament a rada v roku 2007, týkajúce sa Galilea, umožňuje nový začiatok. Môžeme tvrdiť, že nová profilácia tohto programu sa ukázala ako úspešná. Preto musíme oceniť toto úsilie komisie. Program bol znovu spustený, urýchlený a je transparentnejší. Implementácia programov nadobudla istú dynamiku vo svojej novej funkcii ako mm, vedúci orgán tohto programu komisia sústreďuje na implementačné opatrenia a zameriava sa na zabezpečenie potrebného právneho rámca. Viacročný, viacročná dohoda e, zohľadňuje úlohy agentúry ESA a zapracovávajú do tohto úsilia. Bol vytvorený výbor, a zabezpečuje sa tiež spolupráca medzi parlamentom, radou a komisiou v tomto smere. A tento výbor bude dozerať na touto spoluprácou. E, tieto štruktúry už existujú a fungujú. Pozrime sa teraz na úlohu parlamentu. Pokiaľ ide o pravidlo monitorizácie, tu sú dve úrovne. Poprvé, štatút v postupe komitológie na základe Lisabonskej zmluvy a na druhej strane sa odporúča posilniť činnosti v rámci GIP, aby parlament mohol vypracovať stanoviská. Ak to bude potrebné, e, parlament bude informovať relevantné e, výbory o činnosti v rámci GIP. Nezabúdajme, dámy a páni, že v rámci GIP parlament sa ujal zodpovednosti za tento program. Nový finančný model a financovanie, ktoré e, zakotvilo nariadenie GNSS, vyžaduje ďalšie financovanie. Okrem toho, teraz e, nadišla fáza obstarávania. E, bolo zadefinovaných 6 hlavných balíčkov a Dozorná rada e, teraz dohliada nad procesom e, obstarávania. Tri zo šiestich balíčkov už boli preverené a niekoľko satelitných jednotiek už bolo zadaných. Podpísanie zmluvy pre hlavné balíky sa očakáva v prvej polovici roku 2010. Pokiaľ ide o proces obstarávania, môžeme očakávať isté oneskorenia, ale E, nie je to niečo, čo by malo ohroziť samotný program. Musíme však e, mať na pamäti, že vyrovnaná účasť firiem na všetkých úrovniach, najmä malých a stredných podnikov vo všetkých členských štátoch, e, na základe článku 12 E2 v nariadení, to ešte nebolo plne uskutočnené. Okrem toho, článok 12 ECD, ktorý hovorí o istých regulačných opatreniach. Aj v tejto súvislosti sú isté problémy a ešte to nie je plne uskutočnené. Preto chcem odporučiť parlamentu, aby sa venoval tejto otázke podrobnejšie. Pokiaľ ide o riadenie rozpočtu, rada by som pripomenula, že na základe memorandnej správy Dvora auditorov parlament požiadal, aby komisia vypracovala zrevidované čísla, ktoré by sa mohli zohľadniť v tejto strednodobej revízii. Sú isté obavy, ktoré sa týkajú marže, nízkej rozpočtovej marže, ktorá e, vznikla z prekročenia nákladov IOV. Potrebujeme podrobnejšie informácie od komisie na to, aby sme ich mohli vyhodnotiť. Ďalším problémom je, že financovanie spoločenstva vo výške 3405 miliónov eur obsahuje 400 miliónov eur, ktoré eh, boli k dispozícii 7. rámcového programu. V súvislosti s touto sumou by bolo vhodné, keby parlament zhodnotil, či táto suma by mohla negatívne ovplyvniť eh, výskum v tejto oblasti. Pokiaľ ide o pokrok v samotných e, projektoch a implementáciu, tu je ťažké zaujať stanovisko. Aj keď e, sa dajú očakávať isté oneskorenia, to by nemalo ohroziť uskutočnenie týchto projektov. Žiaľ, dokumenty komisie neporovnávajú štatút projektov s originálnym spôvodným plánom. Preto sme neboli schopní vyhodnotiť e, plnenie týchto projektov. Navrhujem, aby parlament si vyžiadal informácie od komisie v tejto strednobodej revízii. Už eh, v tejto chvíli sa môžeme k niektorým bodom vyjadriť. Napríklad, pokiaľ ide o EGNOS, môžeme vyhodnotiť eh, pozitívne spustenie eh, tohto programu pre civilné letectvo. Avšak je dôležité, aby žiadne členské štáty nekonali samostatne a aby vo všetkých krajinách boli k dispozícii e, signály v plnej miere a na celom ich území. Okrem toho, bolo by vhodné, keby akčný plán GNSS uvádzal konkrétne kroky, ktoré by umožnili európskym podnikom e, vyrovnať sa s výzvami, ktoré e, súvisia s, s trhom v oblasti GNSS. Dámy a páni, v druhej časti e, môjho príspevku by som sa rada vyjadrila k niektorým výzvam, výzvam ktoré pred nami stoja. Očakávame návrhy od komisie v rámci blížiacej sa strednodobej revízie. Od opätovného spustenia tohto programu sa úplne zmenilo e, svetové prostredie v oblasti hospodárstva a technológií. Naši konkurenti ktorí sú niekedy aj našimi partnermi, sú silnejší a môžeme predpokladať, že robia veľmi e, dynamický pokrok. Mám tu na mysli predovšetkým navigačné projekty e, vo vojenskej oblasti. Tieto projekty posilňujú našich konkurentov v oblasti financovania a uskutočňovania týchto projektov. To znamená, že globálny trh pre Galileo sa zužuje. Strednodobá revízia sa musí zústraďovať eh, na kľúčové body, ktorých je potrebné prijať rozhodnutia a musíme poskytnúť aj vhodné odpovede, pokiaľ ide o posilnenie eh, trhového využitia programu Galileo, ja by som sa na niekoľko hlavných bodov. Keďže EGNOS a Galileo sú oba civilnými programami a naše, naši konkurenti majú vojenské rozpočty, podľa mňa je vhodné, aby sme posilnili a urýchlili e, využitie prostriedkov PRS, čo by výrazne posilnilo civilné programy e, GNSS. Po druhé, Európa je čoraz e, viac závislá na satelitných navigačných službách a to má vplyv na strategické oblasti a preto v akčnom pláne sú isté opatrenia, ktoré uskutočne sa musí urýchliť. Ja by som rada dosiahla posilnenie standardizácie činnosti a kompatibility a vzájomného prepojenia týchto požiadaviek. Parlament musí splniť eh, svoje vlastné úlohy, ktoré si stanovil eh, v súvislosti s naradením GNSS eh, v článku 6 a 2. Po tretie, kontrolný režim technológie v rámci programu Galileo musí eh, byť vyvinutý čo najskôr v kontexte vývoznej eh, politiky spoločenstva a je potrebné prijať potrebné opatrenia v tomto smere. Teraz by som sa rada vyjadrila k hlavným úlohám, ktoré vyplývajú zo záväzkov spoločenstva ako majiteľa tohto systému. Toto pravidlo je pre európske spoločnosti úplne novým a preto musíme prijať e, kľúčové rozhodnutia v tomto smere. Poprvé, rozhodnutie o riadení a financovaní využívania funkčnej fázy programu Galileo po roku 2013 e, so špeciálnym ohľadom na prípravy pre, ďalšiu finanč, pre ďalší finančný výhľad. Európsky program GNSS nebude tolerovať e, žiadne rozhodnutia, ktoré by znamenali ukončenie fungovania tohto programu, ako to bolo v roku 2008, keď bolo potrebné pozmeniť e, niektoré kroky. Potrebujeme jasné stanovenie obchodných aspektov a taktiež Právne, zmluvné a finančné štruktúry je potrebné presne zadefinovať. Po druhé, objasnenie režimu zodpovednosti pre satelitnú navigáciu so špeciálnou pozornosťou k programu EGNOS je potrebné urýchliť, aby sme zmiernili riziko, ktoré súvisí s ohrozením bezpečnosti niektorých kľúčových mm, funkcií. Po tretie, je potrebné zapracovať do tohto systému prvky ktoré tam ešte chýbajú, napríklad čo sa týka práv vlastníctva alebo riadenia rizik. Toto sú mm, nepostradateľné prvky, ktoré súvisia s vlastníctvom. No a v neposlednom rade Európska únia potrebuje Európsky rádiový navigačný plán. Musíme sa snažiť vypracovať infraštruktúru v celej Európe v rámci tejto štruktúry to je čiastočne úloha, ktorá súvisí s programom GNSS, ale úspešné fungovanie tohto programu nie je možné bez potrebnej dohody. Európsky parlament ako priamo volený orgán musí sa ujať e, zodpovednej úlohy v celom tomto procese. Dámy a páni, už som vyčerpala svoj čas, preto Eh, už poviem, že dúfam, že Európsky parlament bude naďalej sledovať realizáciu programu GNSS a tak ako v minulosti bude zohrávať vedúcu úlohu v tomto procese. Ja mu v tejto jeho úlohe želám čo najviac úspechov. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujem. Pani Barsi Pataki. Ďalším rečníkom je pán e, Tortora, nech sa páči. Thank you. Uh, <clears throat> so, Mr. Chairman, Vážený pán predseda, dámy a páni, rád by som najskôr vám všetkým poďakoval za pozvanie, aby som mohol vysloviť názor e, zástupcov priemyslu k, ku Galileu, ktorý je dôležitý program práve v tomto historickom kontexte. No a najskôr začnem tým, že pripomeniem, že v roku 2008 Európsky dvor auditorov urobil audit a vyhodnotil mm, schopnosti programového riadenia Európskej komisie. No a tento audit bol relevantný. Celkom iste sa nebudem vraciať k záverom a odporúčaniam, ktoré boli vydané v tom čase, len by som chcel počiarknúť, že programový manažment je ťažkou úlohou a budovanie Schopnosti programového riadenia e, úplne od základu, že je to veľká výzva. Od toho času sa urobila, vyvinula veľká snaha. Naozaj chcem vzdať hold tomu, čo komisia urobila v oblasti posilnenia svojho personálu, pokiaľ ide o riadenie činnosti Galilea. Ale ešte stále sa zdá, že Európska komisia sa musí viacej sústrediť na kontrolu grantov, na postupy a procedúry a tiež na právne a administratívne úlohy. No a aspoň z pohľadu priemyslu ešte stále máme dnes nedostatok skutočného riadenia programov v rámci komisie. Pokúsim sa hovoriť podrobnejšie o tom, e, čo tým mám na mysli. Programové riadenie Program musí byť riadený, manažovaný najskôr na politickej úrovni. Toto je celkom isté e, miesto, kde očakávame silné e, vodcovstvo zo strany komisie. Tiež je tu potrebná aj, e, aj technické riadenie, no a tu celkom určite môžeme poskytnúť komisii podporu. Riadenie musí byť tiež priemyselné a z tohto pohľadu pravidlá Európskej komisie sa musia prispôsobiť. Z technického hľadiska ESA môže poskytnúť e, podporu, ale celkom iste nemôže nahradiť komisiu v určovaní e, cieľov, ktorými sa programy riadia a tiež v oblasti zabezpečovania e, vodcovstva na politickej úrovni, ako som to už spomenul. Európska komisia zohráva e, maximálne veľkú úlohu a to sa nedá nejakým spôsobom spochybniť. Ale pravidla Európskej komisie a štruktúry sa musia prispôsobiť, aby lepšie zvládli priemyselnú realitu. Povedal by som, že je veľmi ťažké pre právnikov, aby e, komunikovali s, napríklad s inžiniermi a program sa nedá riadiť iba e, z pohľadu finančných perspektív. Priemyselné rozhodnutia si vyžadujú znalosti priemyslu, musíme vedieť, čo priemysel je schopný urobiť a čo nie je schopný urobiť. No a za každým rozhodnutím stojí, ide o rozvoj európskych schopností vo vesmírnom sektore. Tieto priemyselné schopnosti majú priamy vplyv na európsku suverenitu a schopnosť Európy, pokiaľ ide o zabezpečenie jej vesmírnej autonómie. Riadenie Galilea ako také, tu by som povedal, že tu mám na mysli e, schopnosti e, verejného personálu alebo verejných zamestnancov, sú, sú technické e, schopnosti, právne, riadiace, obchodné, vedecké, finančné a priemyselné znalosti. Akým spôsobom to určite nie je vecou priemyslu, ako sa majú verejné orgány spravovať a riadiť. Toto všetko sa musí pokryť v Európskej komisie, alebo či by sa Európska komisia mala viac spoliehať na ESU. To sú dve možnosti, ktoré máme dnes na stole. Druhý bod tu je potrebné zabezpečiť e, stabilitu personálu, pretože dôvera zamestnancov je niečo, čo sa buduje v čase. A celkom iste určitá stabilita je želateľná preto, aby sme posilnili tieto všetky schopnosti, ktoré som spomínal. E, príliš veľká rotácia ľudí určite nie je v súlade so záujmami dlhodobého zachovania dôvery. Takže veľa sa už urobilo, aby sa postupy pre efektívne obstarávanie e, zefektívnili, aby sa prispôsobilo e, aby sme prispôsobili, prispôsobili proces obstarávania jeho špecifikám. Toto musí pokračovať a určite niektoré kroky sa musia urobiť v rámci celého priebehu tohto procesu. No a posledný bod. Tu hovorím o definovaní e, jasného delegovania zodpovednosti, aby všetci hráči zohrávali svoju plnohodnotnú úlohu v manažmente na všetkých úrovniach. Nad rámec Galilea, pretože Galileo je celkom určite e, niečím, čo bude formovať e, budúcnosť e, e schopnosti komisie kontrolovať a riadiť vesmírnu infraštruktúru, ktorá sa momentálne iba vytvára. Mám na mysli Cezar pre riadenie letecké dopravy, e, GMEF, vesmírne pozorovania, takisto e, posilňovanie nášho povedomia. To, čo sa deje v oblasti Galila, je určite veľmi dôležité pre budúci vývoj všetkých týchto programov. A čo je v hre? Ide o schopnosti zabezpečovania riadenia nielen len v tej fáze rozvoja, ale aj vo fáze prevádzky. No a z tohto pohľadu otázka kofinancovania vedia výskumu je celkom určite otázkou, ktorá bude zaujímavá pre priemysel v vesmírnom sektore, aby sa to otvorilo aj pre e, takýto trh. No a toto budú moje záverečné slova, alebo to, čo poviem na záver. Priemysel potrebuje konkurencieschopného zákazníka, ktorý vie, čo chce, ktorý je odhodlaný to dosiahnuť a čo priemysel potrebuje je jeden partner, jedného sprostredkovateľa, pokiaľ ide o jej vzťah, o jeho vzťah k zverejnými inštitúciami. Ďakujem pekne, pán Tortora. A teraz eh, pán Starek, nech sa páči, dostáva slovo. Ešte sa musí presunúť k počítaču. Ešte chvíľočku počkáme. It's your So, good afternoon, Mr. Chairman. Uh... popoludne, pán predseda, vážení poslanci, dámy a páni, najskôr Chcem poďakovať za tú príležitosť, ktorú tu dnes mám byť na tomto vypočutí, pretože Česká republika sa zaujíma o všetky činnosti, ktoré sa dotýkajú európskej satelitnej navigácie a technológií s tým spojených. Najskôr by som e, krátko chcel predstaviť e, seba. Volám sa Tomám Stárek a Pracujem na Technickej univerzite v Prahe čiastočne a čiastočne sa zaoberám e, konzultáciami s malými a strednými podnikmi a s rozvojom inteligentných prepravných systémov, preto moja prezentácia sa bude viac sústreďovať na skutočné používanie aplikácií a budem sa venovať významu e, využívania e, Galilea v oblasti týchto aplikácií. Takže na začiatok e, som spomenul kľúčové oblasti, e, ktoré, kde sú prínosy Galilea a tu by som chcel predstaviť niekoľko krokov, ktoré by sa mali urobiť v tej predoperatívnej fáze. Tá rozvojová fáza sa začala len nedávno a v rámci tejto fázy by sme skutočne sa mali hlboko zamyslieť nad možnou formou Eh, obchodného využitia služieb Galilea. Aby sme to boli schopní urobiť, teda aby sme vytvorili udržateľné obchodné prostredie, Mali by sme zmapovať aplikácie na jednej strane na rozličných úrovniach služieb, ktoré, eh, ktorým Galileo slúži. Na jednej úrovni teda musí, musíme otvoriť služby Galilea, ktoré budú e, zmapované do kategóriách e, a potom budú, tu budú obchodné služby, bezpečnosť leteckých služieb a na konci e, verejne regulované služby. A tieto prepojenia sú kľúčové pre možné vytvorenie e, takýchto modelov, pretože tieto rozličné úrovne služieb Galileo tiež predstavujú odlišné rozmery možných eh, užívateľských rodín. Keď eh, sa vytvorí toto zmapovanie medzi aplikáciami eh, služieb Galilea, tak musíme sa potom sústrediť na analýzu trhu znovu z pohľadu aplikácií. Pokryť musíme nielen súčasný stav, ale aj perspektívu 2015 a ďalej. Vynaložila sa značná snaha zo strany GSN v roku 2009, pretože e, e, monitor trhu GNSS bol zavedený a to je software, ktorý sa má využívať pre prognózu správania sa trhu GNSS v celej Európe a na tomto základe by sme mohli byť schopní e, napredovať v oblasti prípravy e, vhodných obchodných modelov. Tento software je založený na rozličných zdrojov dát a predpokladov, tieto e, dáta vychádzajú zo štúdií GSA, sú to rámcové programy a výsledky e, programov, ktoré sa venujú vede a výskumu. Ak skutočne chceme vytvoriť e, obchodný model pre Galila v, z pohľadu vytvárania rozličných možností e, užívania rozličných úrovní služieb Galilea, tak by sme mali e, si položiť úvodnú otázku, či skutočne očakávame alebo očakávame udržateľné obchodné modely, pretože toto je kľúčová téma, ktorá sa dá vyriešiť oboj smerne. Áno, môžeme povedať, áno, chceme mať udržateľné obchodné modely pre operatívnu fázu Galilea, ale alebo nie. A kľúčový rozdiel e, e, spočíva v nakladaní so sociálnymi prínosmi, pretože väčšina aplikácií, kde sa bude v Galileo v budúcnosti využívať, sa bude využívať verejnosťou a teda e, bude to prínos pre verejnosť. Mali by sme sa preto rozhodnúť, či tieto prínosy sa využijú aj v našich analýzach a ak povieme áno, chceme alebo nie, nechceme udržateľné obchodné modely. To znamená, že pokrieme v našich analýzach e, sociálne prínosy, sociálno-ekonomické prínosy. Takže toto by mala byť úloha pre Európsku komisiu, aby sa definovala rozumná úroveň e, spolufinancovania nie som si istý, či to dokážete prečítať úplne hore napravo na priesvitke. To sú prvé výsledky eh, GNSS, teda odhadov a prognóz trhu, ktorý som spomínal v úvode. Najväčšia časť eh, sociálno-ekonomických prínosov eh, spočíva v oblasti cestnej prepravy. Táto aplikácia sa zaoberá štyrmi sektormi. Sú to cesty, polnospodárstvo, letectvo a služby ako napríklad telekomunikačné systémy a aplikácie. Ako teda vidíte, sociálno-ekonomické prínosy, tu je tá, ten prínos veľmi veľký, mali by sme si to uvedomiť a rozhodnúť sa, ako e, pokrieme tento potenciálny e, obchodný model. Pokiaľ ide o príležitosti na trhu pre Galileo, e, pred, v období pred rokom 2015 môžeme očakávať nárast e, regulácií, pokiaľ ide o aplikácie, pretože väčšina z vás zrejme vie, že e, e, príslušné smernice už sú na stole a a takisto aj e, smernica o preprave rizikového, rizikových nákladov. Čiže tieto nariadenia e, znamenajú, že tu máme aplikácie, kde používanie Galilea by sa mohlo presadiť a budete, m, budeme mať veľmi širokú užívateľskú základňu. To je vždy dobré. A čo je ešte dôležitejšie, je ten potenciál a pridaná hodnota služieb, ktoré by mohli byť neskôr e, pokryté otvorenými službami Galilea. Pokiaľ ide o aplikácie riadené trhom, Eh, pokiaľ ide o presnú lokalizáciu, tak tu máme niekoľko veľkých projektov, ktoré sa týkajú o kooperatívnych systémov v Európskej únie. Tu by som mohol spomenúť Civis, Coopers, SafeSpot a ostatné, ktoré sa týkajú kooperatívnych systémov a sústreďujú sa na automatický systém pomoci mm, tu je veľký záujem dopravného sektora a e, e zákazníci Galila e, určite tieto služby budú chcieť využívať. No a v neposlednej rade, pokiaľ ide o špeciálne aplikácie, tak je celkom jednoznačné, že vojenské aplikácie sa rozvíjajú veľmi rýchlo a intenzívne. Takisto sú tu e, verejne integrované záchranné brigády, Eh, spomenul som aplikácie, ktoré sa týkajú eh, dozoru nad pohybom alebo eh, monitorovania pohybov rozličných subjektov na letiskách. Takže záver z tohto celého je, že by sme skutočne mali venovať pozornosť tejto oblasti a v predošlom príspevku to tiež odznelo aplikáciám, ktoré majú vysoko vysoké požiadavky na systém, takže verejne regulované systémy a obchodné služby, ktoré ponúka Galileo. Trošku z iného súdka, pokiaľ ide o trhové príležitosti, tu sú otvorené služby Galilea. Mám tým na mysli e, odlišné preto, lebo je tu veľký obchodný trh, hlavne v cestnej navigácie ale Pay As You Drive alebo Pay When You Drive. E, tento, tieto služby narastajú a pretože je tu silná pozícia služieb e, GPS na trhu, tak užívateľia sú tlačení, aby si kupovali nové vybavenie, nové prístroje alebo migrovali od jedného typu k inému e, budú tu tiež príjimače Galilea a z môjho pohľadu je to veľká téma hlavne pre marketing aby sa prezentovali e, prínosy Galilea správnym spôsobom. Toto by mohol byť dlhý proces a záverom je, že nemali by sme čakať, ale začať okamžite s pozitívnymi e, pokiaľ ide o využívanie služieb Galilea, hlavne v tej oblasti e, služieb, ktoré sú otvorené. E, Predtým, ako ukončím svoju prezentáciu, mám tu poslednú priesvitku a tá, sa, tá je trošku iná ako tie ostatné. Chcela by som zdôrazniť z tohto miesta to, že Galileo je kľúčovým prínosom, pokiaľ ide o aplikáciu služieb a vyššiu hodnotu parametrov systému. V niektorých prípadoch sa hovorí o autonavigácii. Je pravda, že toto je kľúčový vstup Galilea do konečných aplikácií a preto systémové parametre Galilea budú mať vplyv, alebo iba tieto parametre budú mať vplyv na výkon aplikácií. Ale vo väčšine prípadov je tu aj určitý tá iná bezdrotová komunikácia, napríklad komunikácia medzi autami alebo auta a infraštruktúra. A keď sa pozeráme tento obrázok, tak je jasné, že aby sme splnili všetky tieto aplikácie a parametre systému, tu nejde len o otázku lokalizačných parametrov systému, ktoré E, poskytnú služby Galilea, ale ide tu aj o telekomunikáciu. A toto je kľúčová téma, pretože v konečnom dôsledku môžeme mať veľmi dobrú aplikáciu Galileo, ktorá bude perfektne fungovať, ale pre verejnosť tu bude aplikácia, kde e, ukazovatele e, výsledkov budú zlé, ale nie kvôli Galileu, ale kvôli iným aspektom, ako sú napríklad tie telekomunikačné. Pokiaľ ide o záver, tak tu som zhrnul niektoré kroky, ktoré viedli k vytvoreniu e, obchodných modelov v tejto prípravnej fáze. A myslím, že je skutočne dôležité mať tú silnú zaangažovanosť všetkých členských krajín v tejto prípravnej fáze Napríklad, aby tu boli relevantné vstupy na aplikácie e, trhového monitora GNSS, aby sa klasifikovali rozličné aplikácie do kategórií a tiež, aby sme sa sústredili na projekty, ktoré riešia satelitnú navigáciu a technológie s tým spojené, a, aby sa tu odzrkadlovalo budúce využitie Galilea. Takže v neposlednej rade musíme brať na zreteľ to, že konečný výkon aplikácií, ktoré budú využívať Galilea, sa bude týkať aj ostatných aspektov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne všetkým našim odborníkom, ktorí vystúpili. A ďakujem aj za to, že ste dodržali vyčlenený čas. O to viac príležitosti budú mať naši kolegovia, aby kladli otázky, pripomienky, nech sa páči, máte teraz možnosť e, vyjadriť sa. Pán Březina, nech sa páči. Vážený pane predsedajúci, ja som veľmi rád. Vážený pán predseda, som veľmi rád, že sa začínajú veci dávať do pohybu a začínajú sa uskutočňovať kroky, ktoré povedú k realizácii projektu Galileo. Ide o veľmi nákladný, zložitý a štruktúrovaný proces s obrovským významom. Tie významy sa týkajú nielen aplikácií, ale aj technológií, ktoré používa. A možno, že práve v tom spočíva ten prvoradý prínos. Nie len priame výstupy a využitie systému, ale aj samotné technológie, ktoré musia byť dokonale zvládnuté. To všetko má pre Európu veľký význam. Vítam informáciu o regiónov, ktoré sú v rámci EÚ zapojené do siete Nereus. Rovnako oceňujem skvelú prezentáciu, ktorú predniesla pani Barsi Pataki, ktorá v minulom volebnom období bola našou kolegyňou a jej meno bolo tak povediať synonymom projektu Galileo. Pokiaľ ide o prezentáciu pána Tortoru, tak on jasne povedo, pomenoval jednu vec, ktorú som ja cítil pri štúdiu projektu Galileo. Projekt Galileo zatiaľ nemá pevný manažment. Nie je jasne definovaný na všetkých úrovniach, o ktorých sa hovorilo. Tá politická úroveň, technologická a priemyselná úroveň nie je jasne definovaná, nie sú vymedzené zodpovednosti a možno, že to tieto kroky vpred brzdí. Pokiaľ ide o aplikácie, ktoré boli prednesené naposledy a ktoré iba čiastočne môžu popísať využiteľnosť všetkých týchto technológií, za to všetko chcem ako tieňový spravodajca svojej politickej skupiny poďakovať. No a moja otázka, možno vzhľadom na tento manažment a pevnú organizačnú štruktúru, ktorá by tento projekt posunula vpred, by bola takáto. Má niekto z vás jasnú predstavu, o takej organizačnej štruktúre, ktorú by si projekt vyžadoval? Viem, že je to veľmi široká otázka a pokiaľ ma môžete odkázať na niektoré špeciálne materiály, budem rád. Viem, že zložité projekty sa vždy realizovali s pevnou organizačnou štruktúrou, no a tu vidíme, že tu je jedna z, taká, z naj, najzložitejších schém, za akými som sa kedy stretol. Ďakujem. Ďakujem pekne, Angelika Nidler. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj našim odborníkom, ktorí vystúpili v tomto vypočutí. Ospravedlňujem sa za to, že som prišla trochu neskôr a vypočula som si až toho posledného ročníka v plnej miere, ale ten bol veľmi zaujímavý. Z politického hľadiska by som sa rada opýtala, čo podľa vás sú politické otázky, ktoré by sme si teraz mali po- položiť aj tu u nás vo výbore, ale aj v pléne. Keď sa pozrieme na vašu tabulku, hovorím teraz e, vám, pán Starek, e, pokiaľ ide o tie prípravné operačné kroky, pre mňa je kľúčová otázka to, či Chceme uskutočňovať Galileo systém, ktorý bude sebestačný v hospodárskom a v ekonomickom zmysle, či sa dokáže presadiť, alebo či z dlhodobého hľadiska, alebo nejaké obdobie, či budeme mať systém, ktorý bude odkázaný na podporu e, z peniaz daňových poplatníkov. Toto je tá kľúčová otázka, ktorú by sme si mali položiť. Okrem toho, e, čo povedal aj Březina, e, pokiaľ ide o štruktúry riadenia, aj mňa to zaujíma, čo k tomu poviete, ale pre mňa je zásadná otázka, či si myslíte, ako systém Galileo by mohol fungovať eh, tak, aby bol ekonomicky sebestačný. To musíme posúdiť. Je podľa vás eh, vôbec reálne ak e, sa teraz pozrieme na dlhodobé prípravy programu e, Galileo, ktorý bol úvodne naplánovaný ako program PPP, e, ja si spomínam, že vtedy sa hovorilo, že nepôjde o podnikateľský zámer, preto sme sa uberali inou cestou, nie tou cestou projektu PPP, to verejné financovanie sme museli nájsť pre tento projekt. Preto sa chcem opýtať, či si dokážete predstaviť, že by bol jedného dňa projekt Galileo úplne sebestačný. Ďakujem. Ďakujem. Pani kolegy, pán kolega Enču, pardon. Ďakujem pekne. Ja by som rád položil dve stručné otázky, ak dovolíte. Kedy Naši odborníci sa domnievajú, že tento systém, systém Galileo, by mohol začať plne fungovať. A po druhé, je to tak trochu aj návrh, aby tento projekt bol finančne sebestačný. Myslíte si, že by bolo možné, aby Európska únia, aby Európsky parlament, zastupca občanov, e, či by mohol nejakým spôsobom e, primeť všetkých e, dodávateľov dopravného systému, aby ich zharmonizovali so systémom Galileo, tak aby sme dokázali obhájiť náklady, ktoré sme zainvestovali do tohto systému a zároveň, aby tento systém bol plne finančne sebestačný. Ďakujem. Gut, im Moment keine Frage. Mm, nevidím žiadnych ďalších rečníkov, ktorí by sa hlasili o slovo, teda e, teraz dám slovo e, najskôr pani Pataky, aby zareagoval na otázky, ktoré tu odneli. E, Dovolte mi, pán predseda, najskôr sa vyjadriť k otázke pána Březinu a pani Nibler. Tak ako som uviedla vo svojej prezentácii, hospodárska technologická situácia na globálnej úrovni sa zmenila úplne od základov, odkedy sme sa začali vôbec zaoberať projektom Galileo. Podľa mňa by sme to mali zohľadniť. Naši konkurenti všetci pracujú na úrovni vojenského rozpočtu, majú možnosti väčšie ako my v oblasti financovania. Preto je podľa mňa dôležité čo najskôr postaviť na nohy systémy PRS, pretože to e, by mohla byť e, podpora nášho systému. Systém Galileo je civilným systémom a nie vojenským, ale predsa len členské štáty by ho mali spolufinancovať. Preto si myslím, že by bolo dôležité sa tomu venovať. Na druhej strane máme dokument, ktorý e, má názov Pracovný plán na rok 2010. A v tomto dokumente sa uvádza, že sa musíme rozhodnúť, politicky rozhodnúť, aký model uprednostníme pre operačnú fázu a potom komisia môže predniesť eh, všetky ďalšie otázky, ktoré sa týkajú zodpovednosti a ďalšie otvorené otázky, ktoré ešte budú na stole. Ja si myslím, že zo strany parlamentu sa musíme predovšetkým snažiť eh, získať presný prehľad o tom, aké možnosti máme v tejto oblasti aké zodpovednosti nesieme na svojich pleciach a potom sa môžeme rozhodnúť, aký model si zvolíme. Pre mňa je druhou zásadnou otázkou aj to, či budeme mať nejaké príjmy z projektu Galileo. Pre mňa najväčšia otázka ešte stále je, akú zodpovednosť budeme niesť na svojich pleciach my ako verejný subjekt. Podľa mňa, a to je vlastne odpoveď aj na vašu otázku, ktorá sa týka štruktúry, podľa mňa zrejme v operačnej fáze najskôr by sme si mali zvoliť verejný model. Myslím si, že všetky nové technológie musia najskôr mať k dispozícii E, niekoľko rokov a až potom, keď si budeme 100% istí, e, že tento systém funguje kompletne, potom môžeme zakomponovať aj súkromný sektor do tohto projektu. Preto si myslím, že by bolo potrebné, aby v tej prvej operačnej fáze na niekoľko rokov aj naďalej tento systém bol e, čiste vo verejných rukách. Otázka len znie, koľko to bude stať. Ja si myslím, že v strednodobej revízii komisia nám poskytne na túto otázku veľmi jasnú odpoveď. A potom sa môžeme rozhodnúť. Ďakujem. Ďakujem. pekne, pán Binetu. Ja sa vrátim k otázke financovania, pretože som to povedal, že to sa týka európskeho programu aplikácie ves, e, vesmírnych technológií. A pred dvoma alebo pred tromi rokmi e, sa teda veľmi hovorilo o financovaní GMS. A spomínam si, vtedy to bolo rakúske predsedníctvo, bol veľký tlak na e, spolufinancovanie z privátnych zdrojov. A pri týchto JMS e, je to viditeľnejšie ako pri Galileovi a veľmi rýchlo sme dostali odpoveď, že ak budeme čakať na privátne financovanie, e, tak najmä v oblasti prevencie rizika a tak ďalej, tak tento JNS sa to týkalo, no a pokiaľ ide o Galilea, tak musím povedať, že som bol dosť prekvapený touto dnešnou debatou o Galileovi, lebo na, v teréne sa táto otázka hľadne Galilea nekladie rovnako ako James. Vo Francúzsku komisia Ferhojgen skúmala v regióne Lille a oznámila na roky 2012-2013 poskytovanie satelitných údajov zadarmo, na, aby sa mohli tieto aplikácie rozvíjať. Teraz existuje program DORIS v rámci 7 E, programu výskumu a vývoja a spolu so, s centrom v Brémach sa snažia vytvoriť pilotný program, aby e, preskúmali, ako sa pripraví rok 2012-2013, keď programy e, budú zabezpečované Európou. My sme teraz v roku 2010 a program DORIS musí hľadať financovanie regionálne štátne financie, po prípade financovania zo štrukturálnych fondov, aby sa mohli jednotlivé aplikácie JNS e, rozvíjať. Galileo nie je vnímaný rovnako, lebo tam sa hovorí o transfere, o aplikácii e, v poľnohospodárstve, e, v námornej doprave a tam sa skôr myslí a nakoniec aj diskusia ukázala, že je ľahšie rozvíjať biznis v rámci Galilea ako v rámci JMS. To znamená, že my sa vraciame k rovnakej debate o Galileovi a JMS a myslím si, že a dúfam, že dospejeme k rovnakému záveru, že treba prejsť fázou verejného financovania a chceme rozvíjať tieto aplikácie. Pokiaľ ide o moju setku pani Barsi Pataky, ja neviem, akým spôsobom nájsť harmonické a pozitívne rozvíjanie týchto aplikácií. Myslím si, že tam je jeden veľký otáznik, ktorý ja dávam za touto vetou, ale táto otázka e, financovania verejné privátne je centrálnou otázkou. Ešte ďalšia otázka, ktorá hovorí o riadení tohto programu keď, tento pro, kedy to bude tento program operačný. Chcem povedať, že pokiaľ že program GNSS pre ne dôležité, aby sme mali isté zábezpeky, isté ubezpečenie, ako to bude fungovať. To znamená, že jednotliví lokálni aktéria a podniky, ty si kladú otázky, ako to bude fungovať. A dnes tiež si kladú ešte niektoré otázky a my sa môžeme spýtať, ako budú tieto programy aplikované, ako budú riadené. Ja teda e, súhlasím s tým, že je potrebné dať odpoveď na otázku Galileo operácii, operačný kombotka. Ďakujem pekne, pán Tortora. Ďakujem pekne, pán predseda. Môžem len súhlasiť eh, sa, so slovami rečníkov, ktorí prehovorili predo mnou, pokiaľ ide o verejno-súkromné partnerstvo v eh, Galileovi. A tá otázka sa znovu vynorila, čo mňa neprekvapuje táto myšlienka eh, stojí za samotným pôvodom Galilea. Sú tu ale určité prekážky ktoré spočívajú v, z, v, potrebných financovaní, v potrebnom financovaní na rozvoja a vítam tú odvahu a rozhodnutie, ktoré viedlo k tomu, že by sa malo financovať, e, že by to malo byť 100% e, verejné financovanie programov ktoré umožnili e, vôbec spustenie programu Galilea. Samotný vývoj GNS tak ako odznelo predo mnou, ide tým istým smerom a určite nie sú pochybnosti, že budúcnosť, v každom prípade teda budúcnosť krátko a strednodobá Galilea spočíva celkom iste vo verejnej sfére. Pokiaľ ide o to, kedy bude systém operatívny, teda v prevádzke, tak tu by som chcel e, vyslať také optimistické posolstvo a povedal by som, že to najťažšie máme za sebou v tom zmysle, že rozhodnutie bolo prijaté. Teraz musíme urobiť to najťažšie v oblasti technológií, priemyslu a tu sa nachádzame v oblastiach ktoré, činností, ktoré poznáme, ktoré vieme naplánovať a myslím si, že um, môžeme byť rozumnými optimistami, pokiaľ ide o realizáciu a termíny, ktoré boli oznámené. No a teraz hovorím len o aspektoch vesmírnych infraštruktúr, uh, tam samozrejme je ešte veľa práce, ktorá nás čaká v oblasti zabezpečenia komplexného rozvoja, plne operatívneho systému satelitov až do konečnej fázy, ale určite by som nechcel podceňovať e, prácu, ktorá ešte zostáva na priemyselnom sektore v, te, v tejto oblasti. Pán Starek? Dámy a páni, najskôr by som odpovedal na otázku, ktorá súvisela s financovaním. Z tohto pohľadu pokladám za dôležité oddeliť dve základné časti. Samozrejme, vo väčšine prípadov hovoríme o verejnom financovaní, pretože v podstate celá tá vývojová investičná časť Galilea sa platí z verejných zdrojov. Vďaka tomu, že úspech e, v, tých verejno-súkromných projektoch sme nedosiahli. Vo svojej prezentácii som sa ale snažil zachytiť e, tú prevádzkovú časť, pretože ja si myslím, že to je niečo iné a že s jednotlivými parametrami služieb Galilea e, sa môžeme, povedal by som, pohrávať, aby sme zistili, či je aspoň čo je rámcovo možné získať späť zo strane príjmov. Len malý príklad. V súčasnosti, keď kdekoľvek vidíte kalkuláciu finančných hodnôt predstavujúcich prínosy, nielen socioekonomické, ale aj e, príjmy, posilnenie trhu služieb GNSS, tak tieto údaje sú, povedal by som, vo všetkých prípadoch číslami, ktoré sú globálne a nie je tam rozdelenie na úroveň jednotlivých služieb, ktoré systém Galileo bude v prevádzkovej fáze ponúkať. Mám na mysli to, že keď sa budeme rozprávať o tom, že systém Galileo bude verejne financovaný a budeme sa zamerať na ve- zameriavať na verejno regulované služby a self-of-life services, tak eh, tom môžeme len súhlasiť, ale musíme mať aspoň približnú predstavu, aká časť trhu bude pokrytá týmito službami v porovnaní s ostatnými dvomi službami, teda obchodnými a otvorenými službami. Myslím si teda, že je naozaj dôležité, aby sme mali presnejšiu predstavu o tom, aké finančné prínosy vyjadrené nominálne by, mohli, by sme mohli mať v súvislosti s rozličnými službami systému Galileo. No a pokiaľ ide o management systému Galileo, to je Prvá z otázok. Je to problematické, pretože dosiahnuť rovnováhu v tomto projekte si vyžaduje koordináciu na rôznych úrovniach. To odznelo v prezentácii pána Tortoru a podľa mňa je dobrou myšlienkou fungovaniu GS a hoci momentálne prebieha reštrukturalizácia v súvislosti s e, novelizáciou smernice a prebiehajú tu diskusie a nastavenie GSA do dvoch častí administratívnej a tej, ktorá sa zameriava skôr do toho technického sektora. Tu by som si vedel predstaviť, že toto bude hlavný styčný bod riadenia celého tohto projektu pretože na úrovni GSA sa stretávajú rozličné časti celého tohto reťazca subjektov, ktoré e, sú spojené s projektom. E, plná prevádzka. Toto je otázka ktorú by mohol zodpovedať nejaký veštec, ale máme informácie, že od roku 2014 až 2015 by mal byť Galileo v prevádzke v obmedzenej forme a v podstate poskytovať tie základné služby preto, aby sme po nejakej dobe mohli tieto služby hodnotiť a zameriavať sa aj na obchodné služby. A posledná z otázok bola zameraná na to, akým spôsobom môžeme prinútiť prevádzkovateľov alebo spoločnosti, ktoré budú dodávať aplikácie do e, segmentu cestnej prepravy, tak podľa mojej, e, môjho názoru je tu jediná možnosť, teda direktívna, tu odkazujem na skupinu nariadení, kde podobne ako v Electronic Field Connection máme normy, ktoré jasne hovoria o tom, aké technológie sa majú používať a akým spôsobom a tieto normy sa potom ďalej spomínajú a sú k nim uvedené referencie v rozličných smerniciach Európskej komisie, takže ja si myslím, že Takýmto spôsobom by sme mohli postupovať aj v ostatných aplikáciách alebo v týchto aplikáciách, teda upraviť jednotlivé smernice. Ďakujem. Ja, danke schön. Jetzt wollte Frau Barsi... Ďakujem pekne. Ešte Barsi Pataky, pani Barsi Pataky chcela dodať dve vety, tak dám jej slovo. Ja, ja... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rada vyjadrila k otázke príjmov. Ako som už uviedla, akčný plán by sa mal urýchliť, ale rada by som pripomenula nariadenie z roku 2008, článok CE, kompatibilita a interoperabilita tohto systému. Domnievam sa, že táto otázka ešte nie je vyriešená. Parlament má tejto oblasti právomoci a príležitosti, pretože v tomto článku parlament má právo podrobne sledovať regulačný proces. Okrem toho by bolo dôležité urýchliť proces štandardizácie, pretože túto veľmi e, naliehavo potrebujeme. Parlament má k dispozícii mnoho nástrojov na urýchlenie aplikácie a to by znamenalo v praxi aj príjmy. Ďakujem. Darf mich bedanken. Ďakujem pekne. Máme e, príležitosť dať slovo aj komisii, ak by si želala. Pán Ferhov, nech sa páči. Možno by ste mohli sa vyjadriť aj vy k tejto problematike. Much, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň vám všetkým. Chcem poďakovať e, odborníkom, ktorí vystúpili v tejto diskusii. Myslím si, že z ich príspevkov sa ukazuje, že ehm, výzvy, ktoré súvisia s Galileom, sú rozsiahle, týkajú sa technickej, právnej, regulačnej, finančnej oblasti, ale aj ďalších oblastí. Všetky tieto oblasti musíme pokryť v našich rozhodnutiach. Isté ani jedna vec, ktorá tu odznela, ehm, nebude e, môcť fungovať bez e, nášho zásahu v najbližších rokoch. Rád by som sa vyjadril k príspevkom jednotlivých odborníkov a potom na záver e, ešte niekoľko všeobecných poznámok. V prvej, prvej prezentácii sa zdôraznila úloha NSA. To je dôležitá úloha pre komisiu. V procese obstarávania sme sa snažili pokryť túto problematiku. Úloha malých a stredných podnikov je nepopierateľná, najmä v oblasti infraštruktúry, ale je to komplikovaný program, pre, pretože um, tu ide o špecifické malé a stredné podniky, ale nepochybne e, je to obrovská príležitosť pre malé a stredné podniky. Už sa o tomto diskutovalo, diskutovalo sa o jednotlivých aplikáciách a ja sa domnievam, že toto je obrovská príležitosť pre tieto firmy. Na rozdiel od ostatných oblastí, kde je potrebná eh, istá veľkosť a rozsah firiem, aby sa mohli zúčastniť tohto procesu. Mm, v tejto oblasti aj malé firmy, ktoré sa zameriavajú na navigačné satelitné programy, sa môžu zapojiť eh, do tejto iniciatívy. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, pretože to znamená, že v celej Európskej únii, vo všetkých členských štátoch, všetkých regiónoch eh, je možné pocítiť prínosy tohto systému. Ďalej je dôležité je šíriť informácie a vedomosti. V tejto chvíli vypracovávame, pripravujeme novú internetovú stránku. Európska komisia, Európska vesmírna agentúra e, sa spolupodielajú na príprave tejto stránky. Budú tam technické informácie o programoch a všetky relevantné údaje pre užívateľov. Pokiaľ ide o vyjadrenie pani Barsi Pataky, eh, chcem sa aj poďakovať eh, za jej milé slova. Myslím si, že pre komisiu je v tejto chvíli najdôležitejšie, eh, že po desiatich rokoch rokovaní, či áno alebo nie, možno áno, možno nie, teraz konečne môžeme dokázať, že sme dosiahli pokrok, že sú už podpísané zmluvy, sú už aj dátumy, ktorých sa môžeme držať. Myslím si, že to je dôležité, pretože je to veľmi významný signál pre e, našich konkurentov, že tento projekt sa skutočne chystá a už sa môžu začať e, uskutočňovať niektoré jeho časti. Ešte máme pred sebou mnoho víziev, rád by som sa vyjadril najskôr k jednej Takýto systém je e, novinkou pre Európsku úniu. Galileo bude prvý, prvým infraštruktúrnym projektom tohto druhu v fungovaní Európskej e, komisie, e, Európskeho spoločenstva. Vyžaduje si to špecifické kroky o finančnom riadení. Musíme riadiť toto imanie, ktoré získame projektom Galileo. Teda toto je dôležitá úloha. Komisia už začala pracovať e, na e, tomto riadení zdrojov. Musíme to rozšíriť e, aj na programový manažment v budúcnosti. A pokiaľ ide o vyjadrenie pani, pána Tortora, myslím si, že sa zhodneme v tom, že disponibilnosť týchto programov je dôležitá tieto skúsenosti sú nové pre komisiu. Budeme sa musieť snažiť rozširovať svoje vedomosti eh, v oblasti riadenia. Je to niečo iné v porovnaní s tým, na čo sme boli eh, zvyknutí. Máme už isté mechanizmy, ktoré sme zaviedli. Musíme sa teraz zamerať na to, eh, čo chceme dosiahnuť z dlhodobého hľadiska, či komisia musí sa tomu venovať aj naďalej, alebo či by sme to mali delegovať nejakému inému orgánu. A pokiaľ ide o e, vyjadrenia pána Stareka a jednotlivé aplikácie a funkcie, isté, že toto je e, najdôležitejšia zložka tohto systému. Infraštruktúra je zaujímavá. Vidíme, že rakety e, sú vo vesmíre, stojí to mnoho finančných prostriedkov, ale ide tu o funkcie a táto funkčná stránka je e, rozsiahla. Na základe našich výpočtov e, celosvetový trh pre e, satelitné navigačné služby a produkty do roku 2020 do roku 2025 bude zhruba 250 miliárd každý rok mať objem európske priemyselné podniky sa vždy vyjadrovali, že chcú mať podiel na tomto rozsiahlom trhu e, vo výške zhruba 17 miliárd každý rok. Štúdie nám ukazujú, že takýto systém, teda Galileo e, spoločne s EGNOS e, nás bude stáť zhruba 750 miliónov eur každý rok. Ale ak toto je spôsob, ako môžeme poskytnúť vedomosti a informácie firmám o tom, ako funguje tento e, projekt. Ak toto bude jeden z katalizátorov, e, ak týmto získame ten 17 miliardový podiel na trhu, tak sme ochotní to obetovať. E, nie som si istý, čo presne znamenajú tie vyjadrenia, ktoré sa týkajú regulačných opatrení. Musíme pripomenúť, že Galileo je celosvetovým systémom, poskytuje služby na celosvetovej úrovni. Nechceme to obmedzovať iba na Európsku úniu. Znamenalo by to, že akékoľvek iné systémy by mohli e, fungovať iba v Európskej únii a nie mimo. E, nie sme celkom, celkom istí, aký postoj k tomu zaujímame, či napríklad eh, vyjednáme nejakú dohodu so Švačiarskom, či Švačiarsko bude obsiahnuté v dosahu tohto navigačného systému alebo nie. Mm, to však neznamená, že by sme nemali naďalej vyvíjať eh, možno aj ďalšie funkcie a uvedomiť si aj isté obmedzenia na trhu. Myslím si, že je dôležité pripomenúť, že Galileo je v každom prípade celosvetovým systémom. Ďalej tu odznela otázka, zo strany poslancov. Čo je najdôležitejšia politická otázka, ktorá pred nami stojí? Ak dovolíte, ja si dovolím povedať, že toto otázko je, ako Európska únia môže poskytnúť dlhodobý záväzok v tomto zmysle. Niektorí odborníci sa k tomu vyjadrili taktiež. Ak užívateľia nebudú mať dojem, že existuje dlhodobý politický záväzok, že E, sa zabezpečí minimálne financovanie, že bude zavedený model globálneho riadenia. Bude veľmi nepravdepodobné, že sa ujmú tohto rizika. Mm, napríklad, keď sa pozrieme na jeden konkrétny príklad e, v leteckom priemysle, ak by e, chceli využiť tento náš systém, museli by Ehm, zmeniť nastavenia vo všetkých svojich lietadlách, museli by zmeniť nastavenia na, letická na letiskách, museli by preškoliť pilotov na využívanie tohto systému. To by stalo obrovské množstvo peňazí a aj nad rámec budúceho finančného výhľadu, ak by tu boli ubezpečenia, že aj v ďalších finančných výhľadoch Európska únia zabezpečí, že jej globálny navigačný systém bude fungovať, eh, tak eh, by situácia bola trochu stabilnejšia. Teda otázka nie znie len tak, eh, koľko to bude stať a či sme schopní to urobiť, ale otázka skôr znie, či sme skutočne ochotní uberať sa takouto cestou. Myslím si, že prvým krokom na tejto ceste bolo začať proces verejného obstarávania. O niekoľko mesiacov komisia preloží správu o tomto e, procese. Teda otázka znie, ako Európska únia môže e, sa ujať tohto dlhodobého záväzku tak, aby ostatní hráči na trhu si uvedomili, že toto je dlhodobý záväzok a na základe toho sa bude využívať Galileo Agnos a budeme investovať do využívania týchto systémov. Jeden z ďalších systémov, ktorý máme na svete, bol to rúský systém, nemal dostatočnú podporu a preto zlyhal. E, bola tam nedostatočná infraštruktúra, e, dostupnosť infraštruktúry bola veľmi nestabilná. To znamená, že tento systém využíva veľmi málo užívateľov, pretože nie je dostatočne stabilný. Najposlednejšie záväzky ruskej vlády sú dosť vážne. Je potrebné venovať sa otázke budúcnosti budúceho modelu riadenia, e, koľko to bude stáť a aké kroky príjmeme. Mm, komisia chce predložiť e, v najbližších dvoch, troch mesiacoch návrh, ktorý e, tu bol spomenutý, keď sa ujme funkcie nové kolegium v komisii. Snažíme sa teraz o to, aby kolegium predložilo návrh parlamentu a rade tak aby v druhej polovici tohto roka e, sa mohlo o tomto návrhu diskutovať a potom e, predpokladáme, bude k dispozícii potrebné nariadenie a ďalšie mechanizmy na to, aby tento systém mohol začať fungovať. Pán predseda, toľko z mojej strany. Ďakujem. A ja vám ďakujem. A na záver by som dal slovo nášmu spravodajcovi pánovi Remekovi aby aj on sa vyjadril, aby aj on vyhodnotil, aby sa trochu vyjadril aj k budúcej spolupráci všetkých relevantných orgánov. Pane eh, predsedo. Ďakujem, pán predseda. Ja ako spravodajca poverený výborom pripraviť túto správu, eh, ktorú všetci nazývame priebežná revízia, by som E, sa chcel vyjadriť k vystúpeniu jednotlivých aktérov dnešného mini-hearingu. Chcel by som oceniť e, príspevky všetkých vystupujúcich, ktorí prijali naše pozvanie a predniesli svoje stanoviská. Myslím si, že výmena názorov bola zaujímavá, inšpiratívna a chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa do diskusie zapojili. Odznela tu celá séria zaujímavých myšlienok a názorov, ktoré môžu prispievať k samotnému systému a samozrejme budú užitočné aj pre správu, ktorú pripravujem. Som veľmi rád, že vystúpenie pána Beneta potvrdilo, že systém regiónov je príjmaný na úrovni regiónov tak, ako som si myslel, a síce, že na tejto úrovni dochádza k najtesnejšej výmene medzi občanmi a centra EÚ a som veľmi rád, že sa to potvrdilo. A myslím si, že ľudia to môžu vnímať, takže je to významná vec pre každého jednotlivca. Veľmi si vážim vystúpenie pani Barsi Pataky. Takmer všetci ju tu poznáme ako známu odborníčku so širokým a veľmi plastickým pohľadom na všetky aspekty družicovej navigácie. A ja som nadšený jej politicko-strategickým a vysokoštátnickým zhodnotením celého programu tak z hľadiska financovania, ako aj riadenia. E, budem s ňou naozaj veľmi rád e, naďalej spolupracovať a vysoko si vážim, že prijala naše pozvanie. Rovnako si e, vážim vystúpenie pána Tortoru. Myslím si, že väčšina rečníkov už o tom hovorila, že kvalitný manažment pri riadení projektov je mimoriadne dôležitý. Nebudem to ďalej roz, e, rozvádzať, chcem skončiť pri pánovi Starkovi, ktorý prezentoval viaceré aspekty a okolnosti, ktoré sprevádzajú možné prínosy Galilea a satelitnej navigácie. Myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé aj pre mňa osobne, pretože tu E, vystúpil špecialista, ktorý patrí k mladej generácii odborníkov a v projekte Galileo vidí veľkú a dlhodobú konkrétnu perspektívu a navyše je z Českej republiky. Oceňujem vystúpenie za vstupcu komisie a som presvedčený, že v blízkej budúcnosti budeme na týchto otázkach úzko spolupracovať za seba môžem povedať, že môj základný názor k tejto téme poznáte. Nebudem to ďalej rozširovať. Myslím si, že mnoho z mojich názorov e, takisto budete vidieť aj v zdôvodňujúcej správe, v dôvodovej správe. No ale chcel by som povedať, že ako každý projekt, aj tento projekt, a dnes sa to ukázalo, sa borí s tromi základnými problémami. Ospravedlňujem sa za zjednodušené vnímanie, ale napriek tomu tu vidím tri problémy. Nedostatok peniez, čo treba riešiť, oneskoruje sa a vyrastá mu veľká konkurencia v iných oblastiach sveta. Ja tento rok budem mať 62 rokov a asi 40 rokov pracujem v rozličných oblastiach a bol som členom desiatok mnohých projektov, ktoré síce neboli takéto významné, to je fakt, ale žiadny z nich nebol riešený inak. Vždy tam bol nedostatok peňazí, vždy tam bolo oneskorenie a vždy e, mal tvrdú konkurenciu alebo tvrdú oponentúru. Ja som presvedčený, že si s tým e, poradíme aj vďaka príspevku všetkých tých, ktorí sú tu dnes prítomní. A ja myslím si, že oceníme aj skutočnosť, že sme rešpektovali časové limity, čo nebýva vždy celkom jednoduché. Takže ešte raz ďakujem a teším sa na spoluprácu. A ja ďakujem, hovorí pán predseda a ďakujeme za prípravu tohto celého vypočutia. E, som si istý, že vaša správa bude veľmi zaujímavá, že o nej budeme ešte intenzívne diskutovať. Budeme mať možnosť e, predkladať aj pozmeňovacie návrhy a potom e, budeme hlasovať o návrhu správy. Teda tým pádom sme ukončili tento bod na programe. Ešte raz chcem poďakovať všetkým účastníkom, aj vám, pán Remek za iniciatívu v tejto oblasti a tým pádom ukončujem našu schôdzu. E, možno by sme teraz mohli požiadať e, pracovníkov, e, aby sa snažili zvolať koordinátorov sem skôr, ako to bolo naplánované, aby sme mohli čím